otvorené ďalej a pokračovať na ceste reforiem. Aby sa dalo začať s predstupovými rokovaniami. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Máme teda návrh uznesenia. No a teraz skončíme tento bod rozpravy a prechádzame k ďalšiemu bodu. A to je vyjadrenie Rady a komisie. Správa o rozšírení Kosova na slovo dostane e, pán minister Nikolaj Vamen v mene rady. Nech sa páči, máte slovo. Mr. President. Vážený pán predseda, cení poslanci, poslankyne, vážený pán komisár a pani spravodajkňa Lunaček. Pokiaľ ide o Kosovo, chcem povedať celkom jasne, že som optimistický, pokiaľ ide o situáciu a jej vývin od predloženia správy o pokroku z roku 2011 za, zo strany komisie. Závery rady z 28. februára tohto roku takisto odzrkadľujú jasné úsilie tak zo strany Srbska ako aj Kosova, pokiaľ ide o iniciovaný dialog zo strany EÚ. Ako viete, Rada v decembri privítala kosovský záväzok vo vzťahu k agende Európy, a to aj v takých oblastiach ako aj vízový styk, obchod a právny systém, ako aj vytvorenie Národnej rady pre európsku integráciu. Tá rada víta zlepšenú integráciu Srbov južne od rieky Ibar. Zároveň rada si všimla, že bol malý pokrok zaznamenaný, pokiaľ ide o reformný program v roku, kedy sa odohrali voľby a rada apeluje na Kosovo, aby uplatnila potrebné kroky na to, aby vylepšila nedostatky e, v procese volieb. na Kosovo sa apelovalo na to, aby zlepšilo rozpočtovú situáciu v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom. Rada zaznamenala uh, snahy verejných úradov, predovšetkým pokiaľ je posilnenie verejnej správy a konsolidácie právneho štátu. Dôkazy boli potrebné na to, aby sa ukázalo, že organizovaná kriminalita a korupcia sú takéto problémy, ktoré sa riešia a že sa robí pokrok, pokiaľ ide o e, reformy v justícii a ochrane práva na slobodné vyjadrenie sa. Rada chce, aby Kosovo spustilo inkluzívny program pre Severné Kosovo. Okrem týchto požiadavok e, rada kladie dôraz na to, že je potrebný dialog medzi EÚ, Belehradom a Prištinou. Je to dôležitý proces tak pre Srbsko, ako aj pre Kosovo. Rada vyzýva, na obe, vyzýva obe strany, aby e, sa venovali takým otázkam ako sloboda pohybu osôb, ako aj colné otázky, ako aj pokiaľ ide o kataster a implementáciu integrovaného manažmentu hraničných prechodov IBM pokres bol zaznamenaný v nedávnej minulosti a politická odvaha bola takisto vítaná v obidvoch hlavných mestách. To sú veľmi dôležité kroky, ktoré podporujú proces rozšírenia a potrebné reformy. Takisto je dôležitá skutočnosť, že Európska únia odpovedala na tieto snahy a iniciatívy. Dialóg ohľadne vízového styku bol spustený v januári roku 2012 a navyše komisia chce spustiť štrukturovaný dialóg ohľadne právneho štátu, ako aj štúdiu uskutočniteľnosti, pokiaľ ide o stabiliz- dohodu o stabilite a asociácii medzi Európskou úniou a Kosovom. Toto sú veľmi dôležité stimuly. Vážený pán predseda, ctení poslanci, poslankyne, pán komisár. Myslím, že všetci súhlasíme, že budúcnosť Kosova je v Európskej únii kvalitná implementácia dohody dosiahnutej medzi Belhradom a Prištinou prinesie Srbsko a Kosovo bližšie k Európskej únie. Avšak na druhej strane sú tu ešte ďalšie výzvy, ktoré sa očakávajú od predstaviteľov Kosova a nielen pokiaľ ide o domácu politiku. Aj tu Európska únia je ochotná pomáhať vyčleníme zdroje na to, aby sme podporili iniciatívy vysielané zo strany Bruselu, ako aj pokiaľ ide o novo ustanoveného šéfa delegácia, ktorý dostal svoj post iba pred pár týždňami. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán komisár Füle v mene komisie, nech sa páči. Vážený pán predseda, pán poslanci, poslankyne, pán minister. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali na túto rozpravu, kde je téma Kosovo. Takisto som vďačný za podporu vo vzťahu k úsiliu komisii týkajúcej sa e, práce e, na téme Kosovo a oceňujem aj veľkú prácu, ktorú odviedla pani spravodajkynia Lunáček. Toto e, je dôležité pre budúce kroky. Ja som sa práve v útorok vrátil z Kosova. A v útorok som navštívil e, prvýkrát radu, Kosovskú radu pre európsku integráciu. Táto rada bola e, zriadená kosovským prezidentom Jahgagom na to, aby sa vytvorilo fórum pre diskusiu e, o Kosove a jeho ceste do Európe. V mojom prejave na tejto rade som zdôraznil, že je kľúčové, aby rada zohľadnila a bola podporená zo všetkých strán celopolitického spektra v Kosove. E, Rada musí vytvoriť čo možno najširší a najinkluzívnejší konsenzus a zhodu naprieč celou spoločnosťou. Iba prostredníctvom takejto podpory a zaangažovanie všetkých politických síl a komunít bude Kosovo schopné urobiť všetky potrebné reformy, ktoré sú požadované na to, aby sa pohli smerom k Európe a dosiahli svoj cieľ. Európska integrácia si vyžaduje podporu a záväzky kosovskej spoločnosti ako takej. V svojej podstate európska integrácia je a musí byť inkluzívna. Vážení poslanci, vážené poslankyne, čo môžeme urobiť na to, aby sme podporili Kosovo na jeho ceste k bližšej integrácii? Všeobecná rada z 28. februára potvrdila zámer komisie spustiť štúdiu skutočniteľnosti pre e, dohodu o stabilite asociácií s Kosovom. Toto poznačilo začiatok novej fázy, e, pokiaľ ide o vzťah medzi Európskou úniou a Kosovom. E, rada podporila tieto ambície a týmto sa Kosovo dostalo do rámca politiky Európskej únie, pokiaľ ide o naše ambície na západnom Balkíne. Toto poznačilo celé, celý tento progres. Táto štúdia má vyhodnotiť pripravenosť Kosova rokovať a, a implementovať dohodu o stabilite a asociácii, ktorá vlastne vytvára právny základ vzťahov Európskej únie s krajinami Západného Balkánu a je to zároveň aj milník e, k ich členstvu Európskej únie. Táto štúdia sa bude sústrediť na politické, ekonomické a právne aspekty pripravenosti Kosova pre takýto typ dohody. Moja návšteva v Kosove včera poznačila začiatok našej práce, našho úsilia. Spustenie tejto štúdie uskutočniteľnosti je ďalším kľúčovým prvkom v rámci nášho programu vo vzťahu ku Kosovu. Dovolte mi spomenúť niektoré kľúčové prvky tohto programu. Poprvé, dúfam, že budeme schopní e, predstaviť cestovnú mapu liberalizácie vízového styku e, na jar tohto roku e, vo vzťahu ku Kosovu. Po druhé, predložíme náš návrh týkajúci sa rámcovej dohody, ktorá umožní Kosovu, aby participovala na programoch Európskej únie. Po tretie, 30. mája spustí štrukturovaný dialog ohľadne právneho štátu. Po štvrté, podporíme Koso- žiadosť Kosova o členstvo vo vzťahu k Európskej banke pre obnovu a rozvoj, hneď ako Kosovo sa rozhodne predložiť prihlášku. Po, tre- po piaté, podporujeme Eh, program Kosova eh, dostať, snažiť sa dostať do Európskej únie. Dovolte mi eh, na záver povedať, že posledné týždne ukázali, že zo strany Kosova nede iba o prázdne slova, ale že, ich, že sú podopierané konkrétnymi krokmi. Komisia je v kontakte s Kosovom. Myslím, že rok 2012 bude rokom príležitosti a ja očakávam, že môžem získať podporu Európskeho parlamentu, pretaviť túto príležitosť na realitu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz v mene politických skupín dostanú slovo ďalší rečníci. Prvým rečníkom je pani Ulrika Lunáček v mene politických skupiny Zelených. Sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj vám, pán komisár, aj pánovi ministrovi z predsedníckej krajiny. Ja chcem, aby sme vyslali jasný signál občanom Kosova, že budúcnosť nezávislého Kosova je v Európskej únii. Európska únia za ostatné mesiace a roky sa snaží podporiť ambície Kosova. Napríklad dialog o vízovom styku, alebo tá cestovná mapa, tak ako to povedal aj pán komisár File, táto má byť spustená tento na túto jar. Skutočnosť, že je tu pozitívny dialog medzi Prištinou a Belehradom, medzi Kosovom a Srbskom viedol k pozitívnym výsledkom a že tento proces musí pokračovať aj po voľbách. Aké sú výsledky týchto snách? Regionálna spolupráca, kde Kosovo môže participovať individuálnym spôsobom v spolupráci s miestnymi organizáciami, ako aj medzinárodnými organizáciami takisto aj manažment hraničného styku. Je tu bilaterálna dohoda medzi tými dvomi štátmi. Takisto apelujem na Srbsko, aby podpísalo túto dohodu, tak ako to slúbilo. A zároveň, eh, vážený pán komisár, včerajšou návštevou ste spustili tú štúdiu o uskutočniteľnosti, čo je vlastne prvým krokom, pokiaľ ide o integráciu Kosova a pokiaľ ide o spomínanú dohodu. Potom je tu ešte 5 štátov, ktoré neuznali tento štát a pretože a apelujem na to, aby to urobili, pretože týmto spôsobom by naše konkrétne ambície boli ešte efektívnejšie. Avšak sú tu ešte výzvy v Kosove, boj proti korupcii, organizované kriminalite, vytváranie fungujúceho hospodárstva a sociálny rozvoj v tom zmysle, aby ľudia pocítili, že chcú niečo urobiť pre svoju vlastnú krajinu a vybudovať ju. Ako, takisto aj volebné reformy, ústavné, uh, ústavné reformy právny štát, sloboda médií, tu sú ešte stále nedostatky. Pokiaľ ide o severnú oblasť, eh, Priština musí pomôcť eh, komunite Srbov na severe a takisto musí Srbsko sa zriecť volie v severe Kosova, pretože toto by nebolo v súlade s medzinárodnými očakávaniami. Vážené dámy a vážení páni, dúfam, že moja správa e, bude podporená väčšinou. Ako vieme, že prvé hlasovanie bolo pred dvomi mesiacmi v výbore pre zahraničné záležitosti a odtedy sa udialo veľa vecí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty slovo dostane pán Poselt. Pán predseda, v tomto roku úplne 100 rokov, odkedy prvá keď v prvej balkánskej vojne kráľovské jednotky obsadili Kosovo. A čo sa stalo je, zaznamenal so, rakúsky sociálny demokratov Freundlich a Carnegie Inštitút, nože nasledovalo mnoho rokov potláčania a pokozu genocídu Miloševičov. Nuša, no, kosovania, e, kosovčania už sa snaží niekoľko rokov budovať vlastný štát, majú obrovské problémy, ale odviedli aj veľký kus práce. No a treba to uznať, to je našou dnešnou úlohou a samozrejme my to podporíme. Treba to povedať jasne. Ja som za vstup Srbska do Európskej únie. Ja som v nedelu bol kvôli tomu Srbsku, ale žiadam aj spravodlivosť pre Kosovo. Srbsko má štatút kandidátskej krajiny. Kosovo ešte 5 e, štátov EU neuznalo. To treba zmeniť. V Kosovo Kosove sú e, zaručované e, práva menšín, e, rezervované miesta v parlamente na základe Achtisáriho plánu. Po srbských voľbách je hrozba, že ani Albánci v nebudú mať, nebudú mať žiadneho poslanca osoby v Kosove, alebo menšiny v Kosove majú dokonca podpredsedu parlamentu. No, treba aby sme jednali racionálne a, a klásť rovnaké podmienky na obe strany na ceste do EÚ. Medzi Prištinou a Belehradom existuje 9 dohôd. Z týchto dohôd tie najdôležitejšie ešte nie sú, nie sú podpísané, niektoré sa plnia len spoli. Chceme činy a nielen prísľuby a slova. A chceme, aby činy prišli ešte pred, pred srbskými voľbami. No a chceme jasne povedať, nechceme, že nechceme rozdelenie Kosova. A nechceme opätovne otvárať otázku štatútu. Chceme európsky e, vývoj, rozvoj mladej európskej demokracie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. No a v mene socialistov a demokratov dostane slovo pán Pier Antonio Panceri. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážená pani Lunáček viedla vynikajúcu prácu a osobne si myslím, že proces konsolidácie demokracie v Kosove je naozaj veľmi dôležitý faktor. Našim cieľom je dnes podporiť vládu v Prištine a podporiť všetky politické síly v parlamente, tak aby pokračovali v demokratických reformách, v reformách, a ktoré dokážu modernizovať krajinu a za, e, priniesú novú fázu všetkých ohľadov kosovského života. Treba ešte vyriešiť mnoho problémov, tak ako pripomenula rada, a tieto problémy treba riešiť rozhodne a rýchlo. Treba k nim pristupovať konzistentne a dôsledne. Pravdou ostáva, že situácia sa ďalej vyvíja a my môžeme privítať historickú dohodu medzi Prištinou a Belehradom o regionálnej spolupráci, ktorá bude mať inkluzívny charakter a zastúpenie Kosova na regionálnych fórach. To veľmi posilní stabilitu celého regiónu Západného Balkánu. Rovnako to platí a je dôležité pre Európsku úniu a v tomto rámci pripomenul komisár File. Je pozitívne, že komisia začala štúdiu realizovateľnosti, ktorá sa týka asociačnej a stabilizačnej dohody medzi EÚ. Teraz musíme na tejto ceste pokračovať ďalej. Ešte to len pomôže vzťahom medzi Srbskom a Kosovom. Tieto krajiny ešte priblíži Európskej únii, ale tiež pomôže prekonať nedôveru, ktorá existuje voči Kosovu z tých krajín, ktoré ešte neuznali nezávislosť Kosova. Európa má pred sebou ešte kus práce, ale kus práce majú pred sebou predovšetkým kosovské orgány, aby dosiahli tieto ciele. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz v mene politickej skupiny ALDE dostane slovo pán Joko Kači na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A pán predseda, rada, komisia, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel poďakovať pani Lunáček k dobrej, vyváženej správe Nož Kozovčania dostali konečne nejaké dobré e, novinky z Bruselu e, štúdia realizovateľnosti, čo je rovnako ako liberalizácia vízového styku. Dúfam, že v blízkej budúcnosti prinesie úspechy. Kosovo je jediná krajina v regióne, ktorej, ktorá, ktoré občania potrebujú víza na vycestovanie do šengenského priestoru. Potrebujeme a túto situáciu čo najskôr ukončiť. Kosovo e, sa zúčastňuje dialogu so Srbskom v dobrej viere a vítame konštruktívny prístup. dialog s Belehradom je v najlepšom záujme Kosova, občanov a hospodárstva obe strany. Musia pokračovať dialogu a implementácii e, dohôd, ale Kosovo tiež potrebuje dohodu medzi Srbsko, e, srbskou časťou na severe Kosova a menšinami e, povodí rieky Ibar. Rozdiely a priepas, ktorá sa vytvorila medzi časťami európskej kosovskej spoločnosti komplikujú život. Príština si musí, eh, musí osloviť eh, v dobrej viere srbskú, srbskú eh, menšinu na severe a zapájať ich do života. Srbsko sa musí vzdať myšlienky, že severný diel Kosova ostane časťou Srbska. To bude náročné, pokiaľ niektoré členské štáty nezmenia svoju pozíciu o nezávislosti Kosova. Toto je naša práca, no a chceme stabilitu regiónu a koherentnosť našej, regi- našej zahraničnej politiky. Avšak pre budúcnosť Kosova je dôležité, aby sa Priština zapájala do dialogu medzi sebou. Korupcia a organizovaný zločin sú skutočne morom Kosova. No a konkrétne výsledky v týchto oblastiach budú znamenať eh, čoskore prijatie stabilizačnej a asociačnej dohody. Politická vôľa kosovských lídrov bude a eh, v týchto snahách dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán... A teraz v mene GUE NGL na jednu minútu dostáva slovo poslanec Angurakis. Ďakujem pekne. Toto uznesenie podporuje imperialistickú politiku Európskej únie v čase hlbokej kapitalistickej krízy a imperialistickej konkurencie snahe e, obsiahnuť nové trhy a získať väčší vplyv. Je tu snaha prinútiť ku kapitalistickej reštrukturalizácii, e, je o e, naozaj využívanie zdrojov vo veľkej miere, čo privedie, povedie iba ku chudobe. Európska únia sa snaží o podporu Eulexu, K4 a najväčšej americkej vojenskej základne mimo USA. Chceme, aby to bol protektorát EÚ a NATO, čo je výsledok špinavej vojny proti Juhoslo- Juhoslovanom. Je to snaha prinútiť ich e, zúčastniť sa toho rozdeľovania EÚ alebo to, rozdeľovania krajiny e, v snahe stať sa členom Európskej únie. Etnické rozdiely v, na Balkáne, separati, separatistické e, snahy a tak všetko sa vlastne podporuje. Je tu riziko, že vznikne ďalšia vojna a my chceme predsa Európu e, národov, mieru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz v mene EFD dostáva slovo pán Provera. Ďakujem pekne, pán predseda. Kosovo má veľké štrukturálne problémy. A toto všetko sa v správe uvádza. Rozšírená korupcia, systém spravodlivosti súdnictva, ktorý nezodpovedá požiadavka demokratickej krajiny a neefektívna verejná správa. Chýba tam aj sloboda médií, teda sloboda informácií, a aj pokiaľ ide o tradície menšín, e, tieto často nie sú tolerované. Hospodárstvo je veľmi slabé a mnoho sa zanedbáha. K tomu sa ešte pridáva veľká kriminalita, napríklad obchodovanie so zbraniami, s drogami, s ľuďmi, čo e, bolo prešetrené na medzinárodnej úrovni a Rada Európy v roku 2010 eh, napadla tú skutočnosť, že sú tu určité bandy, ktoré, or, mm, ktoré obchodujú s orgánmi. Takže naozaj vidíte, že sme ešte veľmi ďaleko v Kosove od možnosti členstva v Európskej únii, hoci Kosovo naďalej budeme podporovať, eh, pokiaľ ide o sociálny rozvoj. Ďakujem pekne. A teraz... Prepašte, máme tam modrú kartičku. Nech sa páči, pán Poselt. Pre pána Proveru máte otázku. Akceptujete, pán Provera, túto otázku? Yeah, okay. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Prover, ja chcem sa vás spýtať, či viete, že Pán Malty z Rady Európy z parlamentného zhromaždenia vystúpil vo výbore AFED a nepredložil ani jedno jediné, jediný dôkaz e, toho obvinenia z obchodovania s orgánmi. Samozrejme, že potrebujeme prešetriť, ale nemáme tu jeden jediný dôkaz a mňa by zaujímalo, či o tom pán Provera vie. Ďakujem pekne. Pán Provera, 30 sekúnd. Áno, ja viem, že toto obvinenie zo strany Rady Európy, že 27 krát spomína prezidenta Tačiho a aj BBC sa tomu venovala ja teda nie som orgán činný v trestnom konaní, nie som ani súd, takže neviem presne povedať, kto je zodpovedný za tieto činy, ale je to naozaj veľmi závažné obvinenie zo strany Rady Európy a ja si myslím, že je to potrebné zohľadniť. Ďakujem pekne a teraz jednotlivci. Ako prvý vystúpi pán Lisek, nech sa páči. No, ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som Uvítala aj môjho drahého priateľa, pána komisára. Chcem povedať, že správa naše spravodajkyne je naozaj veľmi dobrá, kvalitná a zaslúži si našu podporu. Táto správa poukazuje na e, naozaj e, veľkú zanietenosť a veľké znalosti naše spravodajkyne, pokiaľ ide o udalosti v Kosove. Kosovo je komplikovaný prípad a bude naozaj veľmi zložitou výzvou pre Európsku úniu, ako aj celé medzinárodné spoločenstvo, pretože my nie sme jediní, ktorí máme záujem o tento región, ktorý máme záujem o reformy v tejto krajine. Takže musím povedať, že ja vítam tú skutočnosť, že v správe sa uvádza, že Kosovo už mnoho urobilo na ceste k reorganizácii krajiny, začínali od nuly, pokiaľ ide o súdnictvo, pokiaľ ide o um, inštitucionálne kapacity. Ale rád by som vás upozornil na jednu konkrétnu vec a to, čo sa v Kosove udeje, tak aby Kosovo mohlo byť príkladom ďalších krajín. Myslím, že efektívnosť európskych eh, politík sa na tom prejaví a bude to môcť byť vzor pre celý región a ostatné krajiny Balkánu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Muniz de Urkiza na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Za našu skupinu môžem povedať, že konštruktívne stanovisko Európskej únie v prípade Kosova prispelo k určitému zlepšeniu situácie. Stabilizuje to celý región, keď sa Európska únia blok e, postaví za niektorú stranu, alebo bola by sa postavila, tak by sme neboli dosiahli tieto ciele. Teraz máme bilaterálny dialog e, s obomi stranami. A preto tá výzva v správe nie je oprávnená, že tie členské štáty, ktoré neuznali Kosovo, že by mali Kosovo uznať. implicitné uznanie Kosova, tie poznámky tiež nie sú oprávnené. V Kosove sú problémy, organizovaný zločin, hospodárska situácia, korupcia, inštitúcie a toto všetko je oveľa dôležitejšie než dáska uznania alebo neuznania Kosova. Teraz pán Kuka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Kosovo má pred sebou výzvy aj príležitosti. A ja chcem podporiť e, tú agendu, ktorú pripravila komisia a rada na tento rok. Áno, tá štúdia realizovateľnosti, dialog o vízovej liberalizácii a programy EÚ. Toto sú všetko konkrétne kroky, kroky, ktoré naozaj boli nevyhnutné v prípade Kosova, sú potrebné naozaj teraz. EÚ musí do tohto investovať, aby bolo dôveryhodná. My musíme očakávať ale od kosovských orgánov naozaj hmatateľné výsledky, hlavne pokiaľ ide o súdnictvo, verejnú správu, ale hlavne pokiaľ ide o posunenie právneho štátu, boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Rád by som vyzval Kosovo, aby pokračovalo v dialogu so Srbskom, aby tu boli konkrétne výsledky pre občanov Kosova a aby došlo k normalizácii vzťahov medzi dvomi krajinami. Tiež som presvedčený, že zástupcovia ľudí v parlamente Kosova, ako aj my tu v Európskom parlamente, by sme mali byť informovaní o tomto procese pravidelne. Na záver Kosovo ešte čaká veľa práce, ťažkej práce, ale som si, že to zlepší život a že sa Kosovo priblíži k Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. No a teraz sa jedna na jednu minútu no, dostal slovo pani poslankyňa Tania Fajan. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia rada kolegyni Lunačkovej by som chcela poďakovať za jej prácu a za podporu podporu krajiny, ktorá ako jediná z regióna nemá žiadne zmluvné vzťahy s Európou, je veľmi izolovaná, no a jej občania ešte stále nevedia, nevidia svetlo na konci bezvízového tunela. Odstranenie víz by bolo veľmi dôležité, hlavne za mladých, no a treba povedať, že pocer, teda proces by mal byť oveľa rýchlejší, a orgány čaká ešte veľmi veľa práce, rovnako aj srbské orgány by sa malo zamyslieť nad nad eh, nejakým zastúpením. No a len úplné uznanie Kosova môže znormalizovať život. Ja som šťastná, že Kosovo komisia chce vypracovať aj štúdiu realizovateľnosti. No, my musíme vystúpať za to, že korup- aby korupcia a organizovaný zločin boli podláčené, a to nielen na Západnom Balkáne, ale všade ale hlavne musíme byť úprimní na oboch stranách. Ďakujem pekne. No a posledný rečník je pán Fleckenstein na jednu minútu, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dialóg medzi Belehradom a Prištinou sú prvým úspechom skromným úspechom. A k tomu patrí aj odvaha. Odvaha premiéra Thaciho a prezidenta Tadiča. Treba ju uznať, pretože to je prvý e, krok, e, prvý predpoklad pre pozitívny vývoj. A teraz je to na nás ukázať občanom Kosova, že to myslíme vážne. No a preto podporujeme komisárku Mamstromovú a podporujeme aj vás, pán komisár Füle, na myšlienku štúdie realizovateľnosti. Môžete rátať s našou solidaritou, ak sa pustíte do práce. Avšak jedna vec treba povedať jasne, platilo to v minulosti, bude to platiť aj v budúcnosti. Obe strany musia vedieť, že len spoločne alebo e, paralelne sa môže priblížiť EU. Nikto to nezvládne na náklady toho druhého. To nepodporíme. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo, pani pošlem. Teraz rozpo... Ďakujem veľmi pekne. A teraz začneme spontánnu rozpravu a pán Silvestri je prvý rečníkom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať pani Lunačekovej a chcel by som vyjadriť to, že e, investoval do toho veľa energie a to je dobré výsledky. Je tu veľa príležitostí pre Kosovo. Myslím si, že program, ktorý predložila Rada, sa uberá správnym smerom obsahuje to optimizmus vďaka tomu veľkému pokroku, ktorý Kosovo zaznamenalo za ostatné roky. Veď si len spomente na situáciu, ako vyzerala pred 10-15 rokmi. Pozrite sa na to, koľko pokroku táto krajina zaznamenala. Dnes by sme mali podporiť peštinskú vládu, ale mali by sme podporiť všetky politické síly, všetky demokratické síly, aby pokračovali na ceste smerom k reformám, na to, aby podporovali európsky agendu a rezov, reformu justície, vízového styku. A mali by sme to robiť z dvoch dôvodov. Na to, aby sme zlepšili úroveň demokracie v krajine a na to, aby sme zlepšili aj životy kosovčanov a aby sa Kosovo nakoniec dostalo do Európskej únie. Mali by sme podporiť túto mladú demokraciu. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Ramon Trebosa Ibasa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctení kolegovia, katalánska liberálna strana, ktorú zastupujem, v plnej miere podporuje proces prístupu Kosova do Európskej únie. Chcel by som vám pripomenúť, že pokým my tu diskutujeme o rozšírení Európskej únie, máme 5 európskych krajín, ktoré ešte stále neuznali Kosovo ako nový nezávislý štát – a jeden z týchto štátov je aj Španielsko. Chcel by som požiadať všetky európske inštitúcie, aby aj naďalej vytvárali tlak na Španielsko, aby uznalo nezávislosť Kosova. Európska únia nemôže akceptovať tento neuveriteľný demokratický deficit chcem privítať skutočnosť, že Čierna hora po nezávislosti v roku 2006 robí konkrétne kroky smerom k európskej integrácii. Ďakujem Európskej únii za to, že rešpektuje slobodu a demokraciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Ineš Kristina Zuber. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme už viackrát povedali a aj ukázali, že tým, že urobíme z Kosova nezávislý štát, bude to mať veľký vplyv, pokiaľ ide o medzinárodné právo a stabilitu hraníc v rámci Európskej únie. Ide tu porušenie charty OSN a Helsinského dohovoru, Helsinskej dohody a je to neprávny, je to protiprávny akt a porušenie medzinárodného práva. V skutočnosti ukázali, že vytvorenie umelého pseudoštátu z akýchkoľvek dôvodov nám vlastne ponechali štát, ktorý je protektorátom a okupovo- okupované Spojenými štátmi americkými, NATO a Európskou úniou. KFOR, ako aj EULEX, vlastne mm, robia to, aby to celé fungovalo. Čo robia? Takýmto politikou, de facto politikou vlastne pokračujú v tejto dominácii v tejto časti sveta.

som presvedčený o tom že pokiaľ nebudú vyšetrené všetky obvinenia vznesené radou európy nemáme právo legitimizovať spoločnými rokovaniami režim vedený osobami vyšetrovanými zo závažných zločinov. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Demera. Vážený pán predseda, Ja som solidárny a bol som aj v minulosti voči tejto krajine. Už v období Miloševiča som vyjadroval svoju solidaritu. A Avšak v súčasnosti v Kosove máme problém s takým fenoménom, ako je korupcia, alebo potieranie slobody prejavu, alebo s organizovaným zločinom. Kosovo nesplňa žiadnu z podmienok na to, aby mohla, byť, mohla táto krajina byť v Európskej únii, ani na to, aby bola nezávislým štátom. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Cabasogor. Ďakujem. E, míg a 90-es években a koszovói albánok... Ďakujem pekne. V 90. rokoch, keď sme hovorili o autonómii pre Albánčanov, v Kosove, keď sme počúvali ich požiadavky, tak Kosovo bolo vtedy uznané ako nezávislým štátom z strany väčšiny európskych členských štátov, avšak táto, kraj, táto cesta nebola vôbec hladká. Um, ehm, preteklo tu veľa krvi a prešlo veľa času, celé desaťročia sme potrebovali na to, aby sme to dosiahli. A keď Kosovo nedostalo autonómiu zo strany Srbska, možno si nemysleli, že to je prvý krok na to, aby dosiahli uh, nezávislosť. A Rugovo E, malo takisto protesty a možno si neuvedomali, že prispievajú k situácii, kde bude z toho ako výsledok veľa násilie. Máme tu veľa etnických minorí, ktoré žijú v, tomto, v tejto časti sveta, v tomto regióne. Veľmi dôležité, aby sme im umožnili autonómnosť. To je kritérium, ktoré zabezpečí mier. To je hlavná požiadavka. Z toho sa môžeme poučiť aj z minulosti Kosova. Európska únia by mala pozorovať ako sa darí minoritám oveľa viac ako v minulosti. Ďakujem pekne a posledným rečníkom spontánnej rozpravy je pani Erika. Ďakujem pekne. Panielsko. Neuznáva Kosovo ani integráciu. de independencia no ha violado el derecho internacional. Ale nezabúdajme na to, že Medzinárodný súdny dvor potvrdil, že prehlásenie nezávislosti nie je proti medzinárodnému právu. Nože, e, ľudí trpelo, že z režimu Miloševiča len solidarita medzinárodného spoločenstva pomohla obetiam Miloševičovho imperializmu. No už my konštatujeme, že sú národy, ktorých obyvateľia majú, majú mm, nárok na suverenitu. Aj Španielsko to už musí uznať konečne. No a ja sa preto pýtam, pán komisár, čo si myslíte o všetkých snahách a čo si myslíte o o situácii. Pán predseda, hovorí ďakujem pekne a teraz slovo dostáva komisár File. Vážený pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, a ďakujem za túto príležitosť hovoriť s vami dnes o záväzku Európskej únie voči Kosovu. Čiže sa teším vašej podpory, podpore iniciatívam komisie na priblíženie Kosova a Európe a tiež sa teším, že podporujete tú eh, štúdiu realizovateľnosti. V najbližších mesiacoch pripravíme naozaj hĺbkovú analýzu pripravenosti Kosova eh, vyrokovať a uzavrieť dohodu o stabilizácii a asociácii. Stabilizačná a asociačná dohoda by potvrdila to, že Kosovo sa pridá k ostatným krajinám Západného Balkánu, aby sa stali súčasťou nášho priestoru stability, prosperity a bezpečnosti. Ja som tento týždeň navštívil Kosovo a mal to byť taký milník novej fázy, fázy naozaj tvrdej práce a reforiem. Prechod od slov ku krokom. Toto je tá cesta na riešenie naozaj tých mnohých víziev, ktorým Kosovo čeli a komisia Kosovo bude v tomto podporovať. Nedávna dohoda Kosova a Srbska o regionálnej spolupráce napriek problémom, ktoré pretrvávajú. Táto dohoda by nám mala e, pomôcť v tomto procese. Bolo by dobré, keby sme teda tento odkaz e, vyslali Kosovu Eh, vás vyzývam k užšiemu kontaktu s kosovským parlamentom, tak aby sme dosiahli náš spoločný cieľ, priblíženie Kosova a regiónu eh, k Európe a vnesenie trvajúceho mieru a prosperity do regiónu Západného Balkánu. Ďakujem pekne a teraz v mene rády uzavrie rozpravu pán Vamen. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja by som sa rád poďakoval všetkým za našu dnešnú rozpravu, rozpravu o vyhliadkách členstva v EÚ pre Kosovo. Chcem sa poďakovať hlavne Ulrike Lunaček za je naozaj zanietený prístup, pokiaľ ide o integračný proces a teda vstup Kosova do EÚ. Európska únia prislúbila víziu členstva v EÚ tejto krajine a my chceme podporovať Kosovo, EULEX a ďalšie formy, pričom e, samozrejme, že ten hlavný diel odpovednosti je v rukách lídrov Kosova. Pred Kosovom stoja mnohé výzvy a musíme si uvedomiť, že sú tu naozaj veľmi osobitné podmienky. Investície do infraštruktúr sú potrebné tak, aby reformy mohli napredovať, ale je to naozaj veľmi dlhá, komplikovaná cesta, ktorá si vyžiada množstvo tvrdej práce. Poskytnutie e, statusu kandidátskej krajiny Srbsku však dokazuje, že krajiny, ktoré si svoje úlohy plnia, že naozaj sa môžu vydať reálne na cestu do EÚ. A to by mohla byť inšpirácia pre iné krajiny v regióne Západného Balkánu vrátane Kosova. Dnešná rozpráva načetla viacero oblasti, kde sú potrebné reformy a ja by som spomenul tie najhlavnejšie problematické oblasti. Súhlasím s vami, pokiaľ ide o obmedzený pokrok dosiahnutý zo strany Kosova, pokiaľ ide o základné kritéria a boj proti korupcii. Korupcia je naozaj veľmi závažný problém v Kosove. A myslím si, že potrestanie takýchto prípadov ich vyšetrenie a následné súdne procesy. Ďalšie kroky sú potrebné v boji proti organizovanému zločinu. Je potrebná ďalšia legislatíva v tejto oblasti, ktorá samozrejme bude musieť byť účinne uplatňovaná. Tieto iniciatívy musia prebehnúť v spolupráci s ľudskými krajinami, kde organizovaný zločin, pretože organizovaný e, zločin samozrejme hranice nepozná. Je potrebné reformovať e, právny systém, súdny systém a toto Európska únia aj aktívne podporuje. Pokiaľ ide o ekonomiku, je potrebné urobiť reštrukturalizáciu, štruktúrálne reformy tak, aby sa Kosovo mohlo stať naozaj fungujúcou trhovou ekonomikou a toto ešte tiež je ďaleko, tento cieľ. Takže tie výzvy naozaj nie sú malé, ale EÚ chce podporovať túto krajinu na jej ceste k ďalším reformám a k Európskej únii kosovskí lídry si musia uvedomovať túto podporu, musia ju cítiť. A dialog EÚ a Belehrad myslím, že ukazuje Prištine, že pragmatický prístup umožňuje pokrok aj v problematických oblastiach, ale je dôležité, aby tento proces pokračoval a ja pevne verím, že vláda v Prištine bude pokračovať v takom pragmatickom prístupe a že sa bude naozaj snažiť podporovať dlhodobé kroky pre budúcnosť krajiny. Dánske predsedníctvo sa teší na dobrú spoluprácu s Európskom parlamente aj do budúcna a ako aj s Európskou komisiou. Ďakujem. Grazie. No, ďakujeme pekne. No, dostali sme návrhy uznesení na záver rozpravy. Týmto tú rozpravu ukončujeme a hlasovať sa bude zajtra.